Bien, mesdames, messieurs. Dámy a páni, drahé kolegyne a kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. A ja otváram dnešné zasadnutie výboru pre rozpočet. No a príjmeme program dnešného zasadnutia. No a z dôvodu disponibility vám navrhujem, aby sme bod 4 To znamená správa o pokroku prác skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, aby sme sa týmto potom zaoberali o 10.30 z dôvodu eh, eh, disponibility našich pozvaných hostí, pána Lamasúra a Kalfina. Nikto nie je proti. No a teraz vám oznámim niekoľko vecí, takže po revízii finančného nariadenia, ktoré bolo finalizované minulý týždeň, parlament dostal dva delegované akty, ktoré najmä Európska komisia a v, rozpoč- e, v výbore pre rozpočet a kontrole e, rozpočtu my dostali. No a tieto boli zverejnené v dokumentoch z týchto zasadnutí. Nuž a v liste komisárky Georgievi e, vyzýva parlament e, prijať prístup, e, teda postup v súlade s článkom 105 o rokovacieho poriadku parlamentu nuž a v súlade s postupom nuž navrhujeme to písomným postupom a v súlade s postupom výboru pre kontrolu rozpočtu sa o tom hlasovať na decembrovom plenárnom zasadnutí. Cieľ je, aby 1. januára budúci rok to vstúpilo do platnosti, aby sme uľahčili reformu k finančného roka. No a ste, ste dostali tieto delegované akty, myslím, že k tomu nie sú žiadne pripomienky a rovnako s upozorňujem na rozhodnutie, ktoré prijali koordinátori z 28. oktobra. Ide o pridelovanie správ. To je Mauretánia, pôjde dohoda o rybolove pôjde, z Mauretániou pôjde SAD, Liberia, pôjde EPP, ďalej potenciál malých a stredných podnikov, ktoré sú dôležitým e, príspevkom k rastu a zamestnanosti v EÚ. E, to dostane e, GUE. No a čo sa týka návrhov iniciatívnych správ, výbor DV, správa o Trastovom fonde pre Afriku, bude asociálnym výborom, slode s pravidlami 55 kontrola eh, správ, registra a zloženia expertných skupín komisie a stanovisko nášho výboru. Správa, rozpočtová kontrola a financovanie MVOčiek z rozpočtu EÚ. Tým sme požiadali o uplatnenie pravidla 54, správa rozpočet, rozpočtová kapacita eurozóny, dôsledky komplementarita európskeho rozpočtu. Výbor Bača si žiada byť asociovaný spolu s výborom EKOM podľa pravidla 54 a o tom budeme hovoriť neskôr s koordinátormi ďalej vypočutia, vypočutie o nových finančných nástrojoch a úlohe štátnych verejných bánka v prospech MSP. máme mm, asociovanie, ktoré si žiadal výbor ITRE. Ide o misiu delegácie, našu delegáciu, ktorá pôjde do Libanu, Libanonu a Jordánska. Vyzývame spravodajcu, alebo pozveme spravodajcu Libe, ktorý sa k našim delegáciám pridá. Takže to sú informácie, ktoré, na ktoré som vás chcel upozorniť. Dostali ste, dostali ste oznámenia a návrhy zápisníc e, z stretnutí 28. 29. septembra, 30. septembra, 12. 13. oktobra, 22. oktobra e, nie sú žiadne pripomienky. Ak nebudú žiadne pripomienky e, konca zastupnutia, tak budú prijaté. No a teraz by som vám ešte rád oznámil výsledky zmierovacieho konania. Ako iste viete, tak závery išlo 5 dní pred konečným eh, dátumom, je termín 21 dní, pred hlasovaním eh, v parlamente o návrhu rozpočtu uzavreli sme to piatok 13. alebo eh, presnejšie v sobotu 14. v skorých ranných hodinách piatok 13 Eh, minister Luxemburska, eh, minister finančných eh, financí Luxemburska, ktorý predseda radi mm, si žiadal, aby to o piatok, ale ako viete, v piatok sa uskutočnila alebo udiela v Paríži veľká tragédia. Je to čierny piatok pre Francúzsko a Európu. No a ja ako francúzsky poslanec chcem povedať, že skutočne som veľmi postihnutý a bol som bol som postihnutý touto udalosťou a vážim si, vážim si reakcie reakcie členov rady, ako aj vás, kolegyňa a kolegovia, ktorí ste sa zúčastnili tohto zasadnutia. Vážim si vašich prejavov sústrasti a smutku. Skutočne je to, to boli barbarské, hrozné akty. Zautočili na Francúzsko ale iste aj na celú Európu, na naše hodnoty a náš, na náš spôsob života v Európe. No a ja som eh, cítil solidaritu, ktorá sa v tomto v tom okamihu prejavila. A by som vám chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili eh, tohto zmierovacieho výboru. No a eh, ďakujem. To, čo Jose Manuel eh, nazval Dream Team. Ďakujem nášmu generálnemu všeobecnému spravodajcovi, spravodajcovi Žeradovi Deprezovi, ktorý ustavil rozpočet. Ďalšie kruhy ďakujeme Jensovi Gajerovi, ktorý je stálym spravodajcom pre agentúry. A ďakujem aj Eder, ktorá je spravodajkňou pre opravný rozpočet číslo 8 rok 2015 a ktorá je e, priamo sa zaoberá záväzkami, a ktoré prijali členské štáty v súvislosti s utečencami. Ďakujem všetkým členom delegácie, a ďakujem za ich e, solidaritu a, a e, môžem povedať, že sme dosiahli uspokojivý výsledok, aj keď predseda komisie včera povedal v rámci jednej diskusie v Bruseli, povedal, že eh, európsky rozpočet je priemerným rozpočtom a treba zvážiť konsolidáciu európskeho rozpočtu a eh, rozpočtov členských štátov Európskej únie, by sa zvýšila angažovanosť Európy v aktivitách, ktoré musíme zrealizovať a pred výzvami, ktoré musíme čeliť. No a vidíme, že rámec e, je príliš rigidný a nedáva nám dostatočnú e, flexibilitu. Je otázka migrácie, nuž revízia v polovici priebehu bude dôležitým momentom, pre náš výbor a pre parlament, Európsky parlament, tak by sme dokázali eh, zhodnotiť opatrenia, ktoré majú plniť eh, legitímne očakávania našich eh, občanov. Ďakujem všetkým členom výboru pre rozpočet, ďakujem všetkým poradcom politických skupín, ďakujem všetkým službám, ktoré nám pomáhali. Ďakujem všetkým prekladateľom a tlmočníkom. No a myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrú prácu a výsledok ukazuje, že môžeme zlepšenie je to 1,5 miliardy záväzkov a prostriedkov viacej, už v porovnaní s prvým návrhom komisie. No a je to úspech tiež preto, lebo luxemburské predsedníctvo bolo a postupovala veľmi efektívne e, pri vedení diskusí, e, pri zmierovacom konaní, dosahovaní dohôd a preto môžem povedať, že výsledky zodpovedajú našim očakávaniam. Budúci týždeň sa uskutoční plenárne zasadnutie, no a ja dúfam, že parlament schváli tento rozpočet, jeho záväzky aj platby. No a členovia nášho eh, výboru môžu vyjadriť záväzkom eh, za eh, záverom zmierovania, pretože výsledky dosiahnu priamo, dostanú priamo poslanci deba 24. novembra prebehne diskusia a 25. novembra sa bude hlasovať. Náš výbor bude hlasovať hneď po výmene názorov o troch textoch. Nehovoriť o mobilizácii nástroja flexibility a mobilizácii fondu solidarity. No a hneď dám slovo všeobecnému spravodajcovi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som pozdraviť všetkých prítomných kolegov. Začnem piatkom 13., keď došlo e, k tým hrozným zbabelým atentátom, keď sme preukázali e, solidaritu s e, obeťami, ale aj solidaritu s nami, pretože to, k čomu došlo v Paríži, bol zbabelý útok proti našim hodnotám a vlastne bol to útok proti každému z nás a aj keď sme tam neboli, tak sme ho cítili, ako keby to bol osobný útok. A preto o, ešte raz chcem prejaviť solidaritu, ale Európska únia musí konať e, a musí reagovať. Nemôže zostať stať a je to definitívna lekcia k tomu, aby sme začali konať, lebo my stále bežíme e, za niečím a máme pritom straty. Chcem sa poďakovať pánovi predsedovi parlamentu za všetkú podporu, za to, že ten záverečný výsledok bol e, pozitívny. Ja ako spravodajca musím povedať, že to bol úspech, bolo to veľmi pozitívne, aj preto, že sme mali stratégiu, takisto to bolo veľmi pozitívne pre všetkých z delegácie, ktorí vystúpili a ja sa im chcem všetkým poďakovať za to, že všetci preukázali túto jednotu Máme rozpočet na zamestnanosť pre podniky, pre malé a stredné podniky a aj pre podnikateľov. No a to dokazuje, že sa nám podarilo zvrátiť škrty e, rady a v niektorých okruhoch sa nám napríklad podarilo zvýšiť horizont 2020 o 31,8 miliónov eur a nám sa podarilo obnoviť tie rozpočtové riadky, ktoré boli postihnuté škrtmi, aby sme podporili Junckerov plán. Rovnako sa nám podarilo e, zvýšiť e, pro, prostriedky na program pre malé a stredné podniky. Na, navýšili sme Erasmus+, navýšili sme ďalšie programy, napríklad 14,2 eur a napríklad Erasmus+. Rovnako máme dobrý rozpočet na solidaritu, na vnútornú i vonkajšiu solidaritu. A toto znamená, že výsledkom tohto rozpočtu môže byť zvýšenie zamestnanosti a solidarity. Všetko, k čomu sme sa zaviazali v našich uzneseniach a k čomu sme sa zaviazali aj s našimi pozmenujúcimi návrhmi, ktorých 97% bol, sa týkalo práve týchto dvoch cieľov navýšenia rozpočtu. Ja teraz by som chcel poďakovať všetkým a okrem vďaky e, celej delegácii chcem e, zvlášť poďakovať môjmu kolegovi Žerárovi Depare, ktorý skutočne odviedol úžasnú prácu. Obidvaja sme spolu s pravodajcami zodpovednými za tento rozpočet, ja za všeobecný rozpočet EÚ a on za rozpočet inštitúcií. Mm, tento, mm, tieto programy bolo aj z politického hľadiska veľmi ťažké realizovať. Chcem sa tiež poďakovať stálemu správodajcovi za agentúry eh, pánovi Gajerovi, ako aj všetkým, ktorí eh, aj kolegovi Elzabálovi, ktorý nás prevádzal počas všetkých rokovaní a ďakujeme aj za e, opravný rozpočet číslo 8. Pokiaľ ide o okruh B, tak tam sme hovorili o e, rozpočtových e, maržiach. Pre, tam podarilo sa nám navýšiť rozpočet pre poľnohospodárstvo. V okruhu 3 sa nám podarilo navýšiť rozpočet pre E, poľnohospodárstvo nad, e, nad maržu. V okruhu 3 sme zmobilizovali flexibilitu 24 e, miliónov eur a to znamená, že v okruhoch, kde priorita, ktorú sme si zadefinovali, tak sme použili celú maržu a navyše sme totálne zmobilizovali prvok flexibility. Napríklad iniciatíva pre zamestnanosť mladých je už na poli vyriešená pretože všetky tri inštitúcie sa nazdávajú, že zamestnanosť mladých ľudí je prioritou. Okrem toho sa zavezujú e, pokročiť dopredu s návrhmi po revízii tejto iniciatívy e, v zmysle vylepšenia a e, navrhnutia vhodných návrhov vzhľadom na závery tejto štúdii, tohto hodnotenia iniciatívy zamestnanosti mladých ľudí. Takisto je jasné, a my v tomto rozpočte máme politické posolstva. Politické posolstvo je toto e, iniciatíva pre zamestnanosť mladých, pretože my sme chceli, aby pokračovala ale máme ďalšie politické posolstvo a síce, že záväzky treba plniť. My sme prijali zodpovednosť a rešpektovali sme všetky záväzky, ktoré sme mali v rámci plánu Juncker. Ale takisto chceme, aby boli rešpektované e, prvky viacročného finančného plánu. A tam treba povedať, že pokiaľ ide o dva programy, Eurohorizon 2020 a Connecting Europe. My si myslíme, že tieto dva programy, ktoré boli základom e, na vytvorenie garancií pre Európsky fond strategických investícií, ktorý nazývame aj Junckerov plán, majú obnovené e, zdroje a sumy. Samozrejme, napriek tomu, že rada bola veľmi proti tomu a pokiaľ ide o Connecting Europe Facility sme nepotrebovali sumy a dodatočné prostriedky, ale my musíme e, dávať veľký pozor, najmä počas revízie viacročného finančného plánu, lebo komisia veľmi dobre vie, chápe a rozumie tomu, že my chceme posilniť tieto programy. A v každom rozpočtovom e, procese je jasné, že bod 17 medziinštitucionálnej dohody nebol zrušený a to znamená, že my môžeme navýšiť prostriedky hoci ktorého programu o 10% alebo ho prípadne znížiť. Teraz tu hovoríme o navýšení prostriedkov na programy, ktoré sú pre nás dôležité. Okrem toho sa nám podarilo obnoviť zdroje, ktoré boli radou škrviš zoškrtané a schválili sme náš pilotný program a naše, naše, naše prípravné akcie, ktoré sme predložili. Okruh 5, to nechám kolegovi Žerárovi Depre, ako aj otázku agentúr. Pokiaľ ide o platby, nám sa podarilo zvrátiť škrty, ktoré e, rada vo veľkej miere chcela urobiť a dôverovali sme komisii. Komisia povedala, že táto suma je dostatočná, ale je jasné, že musíme byť veľmi bdelí počas plnenia rozpočtu a v roku 2016 musíme dávať veľký pozor na to, ako sa realizujú platby a nenecháme, nemôžeme nechať komisiu v tejto oblasti na pokoji, pretože záväzky treba plniť. A ja som presvedčený, že s týmto rozpočtom 155 e, miliard eur môžeme e, uspokojiť očakávania občanov. Okrem spravodajcov chcem poďakovať aj všetkým členom tohto výboru. Chcem poďakovať koordinátorom politických skupín, sekretariátu, ktorý odviedol e, skutočne výnimočnú prácu a obzvlášť e, chcem poďakovať e, e, mužovi, ktorý tento proces e, prevádzal, ako aj celému e, sekretariatu. Máme tu vysoko kvalitných ľudí, ktorí uľahčujú prácu spravodajcov, všetkým zamestnancom politických skupín, všetkým politickým poradcom a samozrejme aj e, politickým poradcom EPP, ktorí skutočne strávili mnoho hodín na touto oblasťou Fanny, Anna a Nikol E, ktorí mi boli vždy k dispozícii a preto si myslím, že sme e, našu zodpovednosť prijali a na záver vám všetkým chcem poďakovať. Merci, monsieur le rapporteur général. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca, pán Dupré. Ďakujem, pán predseda. Iba veľmi stručne, pretože po vďake všeobecného správodajcu pána Fernandesa a tých pochvál ja chcem e, povedať, že možno som nebol celkom tak na výške jeho chvál. Pokiaľ ide o rozpočet parlamentu, tak vy viete, že my sme mali cieľ a síce udržať E, zamestnancov politických skupín e, na úrovni toho perimetra, e, v ktorom sa aplikuje redukcia personálu. A snažili sme sa to zakodifikovať v texte, pretože náš rozpočet nebol spochybnený, pokiaľ ide o dodatočné posty, ktoré boli požiadané pre bezpečnosť a posilnenie ochrany parlamentu ako aj management e, a e, odmeny pre sekretariat. Tam sme mali 39 e, návrhov, takisto sme rešpektovali lehoty a my sme zneutralizovali rok 2013, takže teraz začíname rokom 2014 a overovanie reality redukcie o 5 E, sa odkladá na rok 2019. Ja si myslím, že ten výsledok, ktorý sme dosiahli, je dobrý. Trochu poľutovania, pokiaľ ide o súdny dvor a ďalšie inštitúcie, pretože tam nedošlo k redukcii zamestnancov tak, ako sme sa dohodli z radova s komisiou a ja si myslím, že toto rozhodnutie nie je rozumné a v budúcnosti ho treba opraviť. Ešte jedno slovo k redukcii o 5 Keď sa pozrieme na rozpočet ostatných inštitúcií na zamestnancovia si nemôžem zabrániť položiť otázku, o in- či toto rozhodnutie bolo inteligentné. Ak sú moje informácie správne, tak keď sa pozerám na čísla, ktoré nám oznámila pani Georgieva, podpredsednička komisie, komisia sa usiluje zredukovať E, e, zamestnancov, ale má 6041 e, agent kontraktuel, čo je zrovna, zhruba toľko ľudí, ako je zamestnancov parlamentu. Takže ja si kladiem otázku, kde je táto redukcia o 5%, ktorá sa aplikuje na štatutárnych definitívnych zamestnancov alebo na dočasných zamestnancov. Takže ja úprimne povedané naozaj... Mm, te, tieto, tieto veci ma znepokojujú. My sme boli trochu prekvapení, pokiaľ ide o 4%, pretože namiesto toho, aby sa aplikovali prispôsobenia platov e, v súlade s infláciou, my sme prijali 2,4 e, navýšenie. E, e, to je metóda, ktorá je ošetrená e, v štatúte 64, e, sú to články 64-65, my sme to nekompenzovali, takže na budúci rok by každá z, inši, z inštitúcií bude musieť vyvíjať úsilie, aby vykompenzovala e, toto navýšenie platov, ktoré nebolo obsiahnuté v rozpočte, ktorú sme, ktorý sme schválili. Ja sa pripájam k všetkým, s e, vďakou všetkým tým, ktorí prispeli a najmä nášmu priateľovi Žuze Fernandešovi a chcem poďakovať aj tlmočníkom, pretože keď, keď ďakoval všetkým, zabudol na tlmočníkov. A ešte posledné slovo vám, pán predseda, pokiaľ ide o tragické udalosti v Prahe, ktoré e, vlastne sú neoddeliteľné od rokovaní večera, keď sme my rokovali. A ja by som vám chcel potvrdiť opätovne naše E, sympatie a našu vôľu, že ak naša krajina sa stane obeťou takéhoto útoku, chcem doložiť, že všetko to, čo sa deje, takže Belgická nie je mimo zodpovednosti. Aj ona je spolu zodpovedná za to a my všetci politici Belgická si uvedomujeme svoju zodpovednosť a že musíme prijať dodatočné opatrenia a ja vás chcem ubezpečiť, že to urobíme. Merci, merci pour... Euh, ďakujem, ďakujem za tieto slova, veľmi sympatické. A ja musím povedať, že ak Francúzsko bolo e, postihnuté drámou v piatok a v sobotu, aj iné krajiny prežili takéto dramatické chvíle, Madrid a ďalšie krajiny, e, takže prosím vás, zomknime svoje rady, E, spojme sa, aby sme čelili e, tejto výzve, lebo to sú naše hodnoty, ktoré sú ohrozené. Pán Gajer, pokiaľ ide o agentúry, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, najskôr by som chcel povedať pár pripomienok priebehu rokovania. Jose Manuel Fernández to už všetko veľmi vhodne zhrnul, takže analýzu, no, lebo tej analýzu už nemám prakticky čo dodať, ani k tým slovám vďaky, ale myslím, že je primerané povedať, vhodné povedať, že rokovania boli, alebo situácia bola dobrá, tým bol dobrý, veľmi kvalitné predsedníctvo, mali sme veľmi dobrého spravodajcu, pán Fernández. No a v každej minúte ste boli nielen spravodajcom, vašej skupiny, ale spravodajcom celého výboru. No a preto nebol absolútne žiadny problém pre kolegov z ostatných politických skupín vám dať našu dôveru, podporiť vás vo vašej práci a ja ako tieňový spravodajca socialistov demokratov vám ďakujem, bola to vynikajúca spolupráca a keď naša politická skupina mať úlohu venovať sa rozpočtu 2017, eh, tak eh, dúfam, že sa mi podarí nadviazať na vaše úspechy. nože eh, kolega Depre, vám tiež ďakujem, to, čo sa vám podarilo získať pre parlament, myslím, bolo je maximum. Podarilo sa vám to veľmi elegantne. No a aj tu sme v tejto ťažkej situácii, kde rada nás v otázkach 5-percentného znižovania eh, stavu zamestnancov. Myslím, že v tejto situácii ste boli správnym človekom na správnom mieste. Ďakujete, ďakujem vám a zaslúžite si našu ďakujem. No a k agentúram ešte. Je to taký zmiešaný obraz eh, ako parlament eh, s postupom komisie neboli spokojní. Naše redeployment pool a komisie nemá našu podporu, ten funguje slučne popísané tak, že ten cieľ 5 škrtania zamestnancov je individuálne uložený agentúram, no a niektorých to musia vyrovnávať. To znamená, že zo svojich e, polozamestnancov e, musia získať tých 5%, no a keď sa zmeny, tak tým trpia agentúry a to je veľmi náročné, pretože vysoký počet agentúr, ktoré máme, niektorí hovoria, že je ich až príliš veľa, majú osobitné špecifické úlohy, ktoré má na starosti Európska únia No a keď potrebuje niekto z agentúru pre rybov vo Vigu, nemôže prevedený do agentúry pre radovú rovnosť. No a sú to zariadenia, ktoré sú samostatné subjekty, ktoré musia preberať dodatočné úlohy, pričom verejnosť a mnohí v parlamente rade hovoria o tom, koľko agentúr by sa dalo zrušiť. No a súčasne existuje rovnaký počet kolegov, ktorí hovoria, aké nové agentúry by sa dali zriadiť. Je to teda také napätie, ktoré je poznačené aj tým, že niektoré agentúry nielenže už dosiahli tú 5% hranicu, ale niektoré už dokonca až 10% alebo no, v nadchádzajúcich rokoch. A dosiahnu alebo budú musieť prijať 10-percentné krátenie e, personálneho obsadenia. No a treba povedať, že 10-percentné krátenie personálneho stavu žiadna agentúra, žiadne, žiadna inštitúcia nemôže len také jednoducho prijať. Je tu o ľudskú odbornosť, o špecializáciu. No a to obmedzuje schopnosť konať agentúr. Redeployment pool už patrí v minulosti v podstate, pretože tých 124 obracených miest tých frontline agencies, to znamená tie, ktoré eh, agentúry, ktoré sa musia vyrovnať eh, s migračným tokom, tak eh, dostali no a ostatné inštitúcie uznali, e, že to nie je jediné riešenie. E, súčasne rada trvá na 5-percentnom cieli. Niektoré agentúry to ešte nesplnili, niektoré to už splnili. Budeme sa s tým musieť vyrovnať. V oblasti Na návrh komisie sme dostali pre Frontex 60 nových pracovných miest Europol a EASO každá 30. No a v rámci rokovania sa podarilo pre Eurojust a agentúru pre základné práva získať ešte ďalšie e, dve pracovné miesta, pozície. Jedna z agentúr, kde je nesporné, že dostane ďalšiu, ďalšie úlohy, totiž EISA, ktorá zodpovedá za regulačné orgány, energetické regulačné orgány a, a tým na starosti realizáciu Európskej energetickej únie, um, už ktorých um, pracovné miesta, no a niektoré agentúry, ktoré sú financované z poplatkov priemyslu a majú mnohé ďalšie uh, uh, uh, starosti Európska Aviation Agency v Kolíne 6 pracovných miest, agentúra v Helsinkách 3 pracovné miesta a agentúra v Londýne tiež 3 pracovné miesta. Než musím povedať, ja, ja sa neodvážujem označiť to pred generálnymi riaditeľmi ako úspech. Napríklad má žiadala 30 pracovných miest, dokázala to aj odôvodniť, no a my, a, a, my 10% z toho, čo žiadali, snažíme sa im predstaviť a zobraziť ako úspech. To nie je úplne jednoduché. Dostali sme dodatočné e, finančné prostriedky pre Európsku bankovú agentúru v Londýne. A to bol návrh komisie, pretože výmenný kurz medzi Librou a eurom sa tak vyvinul, že e, potrebovali tie dodatočné prostriedky, aby EBA mohla plniť e, svoje úlohy. To všetko sú úspechy. A čo týka komisie, ochoty vytvára nové pracovné miesta, tak ako je ochota rady eh, seriózne rokovať. Všetko stretávame sa tu s istými obmedzeniami. Ja som bojoval za to, aby agentúra pre kontrolu rybolovu dostala jedno pracovné miesto, novú pozíciu, aj keď mnohí mali názor, že v porovnaní s tým, keď sa nám podarilo, porovnajme čiastky, ktoré sme nesnili, sú to len drobné a že v príslušnej rubrike by sa to dalo realizovať, no už tak všeobecná, všeobecná iný názor bol taký, že nebudeme otvárať ešte ďalšie veci okrem migrácie a ďalších agentúr, no a nedalo sa to dosiahnuť jednoducho v tomto, na tomto táto pozícia. No už to vystihuje situáciu podľa mňa celkom dobre, ktoré ktorej sa momentálne nachádzajú agentúry. Takže Darilo sa nám niečo získať, ale myslím, že dostatok to nie je. Ďakujem e, veľmi pekne. Hm, ďakujem pekne, ale aj tak je to uh, prob, uh, istý pokrok. Eder, nech sa páči. Pán predseda, ja v tejto situácii chcem povedať, že sme počítali so všetkým a keď mám uh, E, urobiť také všeobecné zhodnotenie. Myslím si, že atmosféra bola veľmi dobrá a že predsedníctvo preukázalo, že keď minister pozná inštitúcia rozpočet, tak sa pracuje iným spôsobom a že sme skutočne mohli pracovať politicky a neboli tam zbytočné hádky a doťahovania sa o tom, či to slovo má byť tak alebo onak napísané. A to nám ušetrilo naozaj veľa času. Myslím si, že jednota e, vyjednávacieho parlamentného týmu bola e, neo- skutočne vynikajúca a že sme zaujali veľmi seriózne postoje je napríklad v oblasti platieb a dali sme najavo rade, že ak komisia pôjde ďalej ak v platbách, ako bolo dohodnuté, že to bude na zodpovednosti rady. Nezabúdajme, že my, v porovnaní s minulým rokom e, to, tento rok boli skutočne e, pozitívne, poučili sme sa z minulého roku a dúfam, že na budúci rok budeme mať rovnaké šťastie s predsedníctvom, s týmom a že rovnako budeme mať pozitívne rokovania. Takže gratulujem, myslím si, že si všetci môžeme navzájom pogratulovať, všetci členovia parlamentného týmu. A teraz už, keď máme rozpočet na rok 2016, tak vlastne už treba začať e, načrtávať rozpočet na 2017, ktorý bude tiež komplikovaný vzhľadom na kontext, v ktorom žijeme. A posledná poznámka ešte k tomuto kontextu, lebo je pravdou, že aj keď rokovania prebiehali dobre, tak v istom okamihu sme všetci chceli ísť domov a sledovať správy, ale rovnako sme preukázali silu, že sme sledovali, pokračovali sme v schôdzi rady, aj napriek tomu, čo sa dialo v Paríži a my sme eh, si robili svoju prácu, lebo tým sme dali najavo tým, že ktorí chcú zmeniť náš spôsob života, chcú nás obrať o naše slobody. Napriek všetkým týmto okolnostiam sme skutočne sa zachovali príkladne a dosiahli sme dohodu, ktorú sme chceli dosiahnuť. A my napríklad v Baskicku máme naozaj veľké skúsenosti s terorizmom. Je to ťažké, ale treba vydržať, lebo nakoniec vždy sa zvíťazí. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Nuša, ste zvýťazíme nad terorizmom. Nuša. ak všetci Európania budú solidárni, ak budú mať k dispozícii nástroje, ktoré potrebujú na zvýšenie, alebo teda na to, aby boli účinný pán Maňka ešte požiadal o slovo. Nuž, nás prosím stručne, pretože máme nabitý náš program. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Každý z nás má svoj vlastný subjektívny pohľad na svet a preto aj ja si myslím, že dokonala aj iba moja 7-mesačná vnúčka, ale Dosiahli sme pri rokovaniach skutočne vynikajúci výsledok. Chcem sa poďakovať celému týmu. Všetci, ktorí na to majú hlavnú zasluhu, už vystúpili. Ja som, bol, ja som bol naozaj takisto motivovaný, že spoločne môžeme sa bojovať za spoločnú vec a, a, že, ideme, a že ťaháme za spoločný povraz. K tomu všetkému, čo zaznelo, by som chcel ešte povedať, pán predseda, že chcem sa poďakovať aj vám, že ste to profesionálne viedli a naozaj sme sa cítili ako, ako jed, jeden celok eh, pod vašim vedením a Ehm, bolo to naozaj výborné, výborné vedenie a výborná spolupráca. Dovolte mi pár poznámok e, k tomu, čo tu zaznelo. Ehm, pán predseda, povedali ste, že e, predseda rady povedal, že je treba zvážiť konsolidáciu rozpočtu už teraz. A ja chcem upozorniť na to, že už niektorí členovia vlády chodia do aj Európskeho parlamentu a e, hľadajú peniaze na migráciu a hľadajú ju samozrejme v rozpočte Európskej únie a e, to, čo nachádzajú, je zatiaľ, zatiaľ z, z koheznej politiky. A to je určitým spôsobom riziko, na to sa musíme pripraviť, aby sme e, toto vedeli zvládnuť. Čo sa týka platieb, e, možno sa pamätáte, že sme odsúhlasili uznesenie ešte na jar, že sme zaviazali komisiu, aby do konca marca pripravila analýzu a vyhodnotenie dopadov neplatenia. To znamená, keď sme v Lani meškali 24,7 miliardy eur, tohto roku to bude okolo 20 miliard eur, čo to spôsobilo na všetky tie subjekty, ktoré neplatíme. Od dopadov na implementáciu až po dopadov na zamestnanosť a narast. Čiže toto bude veľmi dôležitý e, dokument, z ktorého budeme vychádzať do budúcnosti, aby sa neopakovala situácia z to, takéhoto obrovského neplatenia. Ďalšia vec a poznámka je iniciatíva pre zamestnanosť mladých. Áno, sme sa dohodli všetky tri subjekty, že to chceme podporiť, ale na začiatku to tak nebolo. Na začiatku bolo tak, že nedajme ani euro záväzku z roku 2016. A chcem sa poďakovať, že sme to zvládli a e, viem, že e, rada chcela, aby sa to vyhodnocovalo celý budúci rok. Popri tom už dnes ministri práce majú pripravené vyhodnotenia, ktoré keď predložia, oni sú schopní ju predložiť ich 9. decembra, kedy majú svoje zasadnutie, sú schopní tie vyhodnotenia, lebo ich majú a tie vyhodnotenia ukážu, že táto iniciatíva je prospešná a pomôže nám. Ďalšia malá poznámka k, k Európskemu parlamentu, kde sme za- zaviazaní podľa našej dohody, že v rokoch 2017, 18, 19 ešte musíme naplniť naše záväzky, znížiť, e, znížiť počet zamestnancov o 179 miest. A tu je potrebné povedať, že e, keď sme rokovali aj s pánom Velem, tak sme boli v tom, že všetko máme v rukách a preto je dôležité, aby aj naša administratíva permanentne rokovala s radou, aby sme si tie veci vysvetlili, aby sme nemali každý iný názor a potom budeme ťažko obhajovať pred našimi obyvateľmi, že iba Európsky parlament nedodržiava takéto záväzky. Chcem sa ešte raz poďakovať za výborný výsledok a teším sa, že som mohol byť v tomto a že môžem byť súčasťou tohto týmu. Ďakujem. Ďakujeme, pán Deranu. Tiež chcem vyhlásiť e, uspokojenie s výsledkami hlavnému spravodajcovi i ďalším tieňovým spravodajcom chcem poďakovať. Ja som samozrejme spokojný, hlavne s okruhom číslo 2, pretože ja som bol zodpovedný za rozpočet pre poľnohospodárstvo. Boli tu otázniky k e, záruke pre mladých. Myslím si, že ak chceme zachovať tlak pre túto politiku, e, včera som e, privítal mnohých zástupcov z regionov z Francúzska, e, ktorí sa stretnúť s zástupcami komisie. Práve takto možno totiž e, pertraktovať to posolstvo. Myslím si, že môžeme podporovať politiku mladých, ktorá je veľmi dôležitá pre celú Európu. Pokiaľ ide ešte o slova na záver, budúce rozpočty budú ťažké určite. Už v tomto rozpočte sme provizorne riešili otázku migrácie, ale vzhľadom na udalosti, e, konkrétne 13, nemôžeme e, e, ignorovať otázky európskej obrany. Túto otázku si kladieme a myslím si, že budúci rozpočet by mal zapracovať túto dimenziu v EÚ, pretože dnes je to naša slabina a myslím si, že mnohé, e, mnohá veľká časť odpovednosti tu leží na pleciach a Francúzska. Teraz pán Marigal. Ďakujem. Tiež chcem deklarovať e, rovnaké e, pocity ako predrečníci počas smierovacieho konania, konania to bolo naozaj bolo to, volá sa to zmierovanie a pritom sa diali súčasne konfrontácie e, hrozné a nie, nie mierumilovné. A to posolstvo e, dáva určitú veľmi slabú relevanciu tomu, čo, čo, čo, čo, čo sa tam dialo. Európa by mala robiť to, čo urobiť treba. Komisión. Toto je vlastne prvý, prvý rozpočet ktorý predložila pani Georgieva a myslím si, že je výrazne ukázalo sa to aj počas rokovacieho procesu, tak ako minulý rok. E, máme tú evidentnú kapacitu a šikovnosť luxemburského predsedníctva, ktoré naozaj ukázalo iný prístup a my sme mohli skutočne pracovať v tých veľmi e, veľmi e, stiesnených maržiach rozpočtu. A pán Fernández, vaša činnosť bola veľmi pozitívna v tom zmysle, že sa podarilo dať istý zmysel rozhodnutiam, ktoré e, boli prijaté vo finančnej oblasti. Nám sa naozaj podarilo využiť všetku disponibilnú maržu, E, podarilo sa nám mobilizovať nástroj flexibility a ja si myslím, že je to evidentný úspech, ale je to úspech aj prekonávaniu vzdialenosti, je to myslím si, že e, toto všetko je veľmi dôležité pre EU. Európsky rozpočet predstavuje 1% HDP Európskej únie a tento rozpočet E, nie je viac ako 1% tohto rozpočtu, takže tie obmedzenia, reálne obmedzenia našej činnosti sú e, jasné. V každom prípade e, chcem podporiť tento konciliačný proces, bolo to veľmi pozitívne a naša skupina ešte bude diskutovať a pred plénom sa rozhodne, pretože sme počuli, že zelení chcú hlasovať proti niektorým častiam rozpočtu, takže uvidíme, ako prebehnú rokovania v tomto zmysle, ale možné pozitívne hlasovanie sa musí sústrediť len na to, že aby sme sa všetci zhodli na tom, že tento rozpočet je prvou časťou e, niečoho, čo sa začína. Je to prvá strana autentickej debaty, revízie, viacročného finančného rámca, ktorá začne na budúcu jar. A ja preto chcem poďakovať a všetkým a zároveň ich prizvať do tejto debaty o revízii viacročného finančného rámca, lebo od roku 2013-2014 sa udialo veľa vecí. Uvediem len ešte 3-4 veci. Akumulované efekty ekonomickej krízy, expózia eurozóny s Gréckom ako so symbolom, narust narastajúce akumulované rozdiely medzi jednotlivými krajinami a regiónmi e, a vlastne európsky program iniciatívy je symbolom tejto situácie. Ďalej e, kríza utečenie, utečencov, utečenecká kríza. My sme presvedčení, že sme schválili maximálny rozpočet, ale samozrejme určite nie je dostatočný na to, aby uspokojil všetky očakávania. Ďalej sú tu konflikty. Máme tu navyše ešte piatkovú epizódu. Dúfajme, že to bude len epizóda a že to zostane len epizódou a nie nejakou konsolidovanou aktivitou. Ale máme tu takisto ďalšie oblasti v našom pro vlastnom európskom kontexte, ako napríklad sociálnu oblasť a to, čo sa deje v Paríži, klimatické zmeny, reálny e, konštrukčný program zmeny a toto všetko sa nedá realizovať s týmto finančným rámcom, ktorý máme k dispozícii. Potrebujeme nový viacročný finančný rámec, lebo inak e, e, je to, sme vo veľkom nebezpečenstve aj s našim rozpočtom. Ale toto si všetko treba uvedomiť. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. Ďakujeme za e, tieto e, vaše perspektívy. Pán Kristeforu ešte ako posledný e, rečník. Ďakujem pekne. Tiež by som pridal svoje slova vďaky predrečníkom. Chcem poďakovať všetkým, ktorí umožnili úspech tohto rokovania. Bol to obrovský úspech pre Európsky parlament, to treba dodať pretože ide o e, našu základnú právomoc, e, naše, e, našu veľkú výsadu. Silný tým spravodajcov a tieňových spravodajcov nám umožňuje dosiahnuť nečakane, nečakane úspešné kroky a výsledky. Ak by sa položila otázka, čo bolo e, za našim úspechom, nož tak určite je to naša jednota. To znamená, že sa môžeme pozerať e, mimo rámec jednotlivých e, obáv a zámerov a pozeráme sa na taký celkový pohľad. Je tu určite veľa tvrdej práce spravodajcov tieňových a pripomína nám to, že parlament môže byť viac než sumou svojich jednotlivých častí. Ešte raz teda ďakujem musím povedať, že, že z celého tohoto cvičenia e, som z, e, prišiel s pocitom naozaj e, e, spokojnosti a pýchy. Posledné slova na záver, pán. v. Ďakujem, pán predseda. Ešte minútku na záver. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom e, za všetko, čo tu povedali, predniesli, potvrdili. Po druhé, v tomto záverečnom vystúpení po úvodnom poďakovaní sa chcem poďakovať aj luxemburskému predsedníctvu a ministrovi financií za odvedenú prácu a za to, že umožnil tento úspech a tiež Európskej komisii, ktorá veľmi dobre pochopila naše priority a vlastne vyšla v ústrety týmto prioritám. Takže tieto dva fakty musia byť skutočne zdôraznené a ešte raz opakujem to poďakovanie. Ďakujem. Merci, merci à vous, monsieur rapporteur Ďakujeme vám, pán všeobecný spravodajca. Určite platí, že e, záver e, prišiel v veľmi emotívnom e, a závažnom okamžiku a že sme veľmi silne vnímali v tej chvíli že v, eh, eh, sa to prejavilo i na našich rokovania, ak sme dostali vôbec k pozitívnemu výsledku. Bolo to vďaka našemu presvedčeniu. Eh, to sa dalo po, pocítiť a každý mal určitú mieru zodpovednosti a realizmu treba poďakovať predsedníctvu pani Georgieve určite sa eh, určite dobre obstáva, najmä pokiaľ ide o platby. Eh, takisto chcem poblahoželať i pánu, eh, alebo želám úspech i pánu Gajerovi. Rád by som, aby, aby sme prerušili tú reťaz, kde neúspechy sa striedajú s úspechmi nepochybne e, vy budete demonstrovať, pán Gajer, e, ten e, príklad prerušenia. Rozpočet, o ktorom budeme budúci týždeň hlasovať, dúfame, že bude vyhovovať plneniu rozpočtu. Vzhľadom na okolnosti treba urobiť v priebehu roku 2016 určité opravy a potom dlh, za dlhy a platby tlačíme pred sebou naozaj e, horu, horu dlhov, aký si myslíme, že v roku 2016 bude dobrý, pretože môžeme uľahčiť požiadavkám platieb. E, ne, e, nebudem prekvapený, ak na začiatku v roku 2017 budeme v situácii veľmi, veľmi zložitej, treba si uvedomiť rozsah tej, tej rozpravy, ktorá bude potrebná s radou, pokiaľ ide o strednodobú revíziu. Budeme o tom, čo e, veľa hovoriť e, pre návrh rozpočtu, pokiaľ ide o návrh rozpočtu 2016, e, to je všetko. Myslím si, že sú tu viacerí kolegovia, ktorí by si chceli zbrať, ktorí, ktorí by chceli hlasovať 9.50, ale teraz e, otvoríme blok e, hlasovania a potom sa vrátime k správe číslo 6 e, a výročnej správe EIB, ktorú nám odprezentuje EDER. Ak nemáte teda námietky, je to pre vás problém? Ak je to v poriadku, tak vás poprosím, aby ste použili svoje hlasovacie kartičky a zasunuli ich do hlasovacích zariadení. Budeme, e, e, strávime si najprv e, testovacie hlasovanie. Hlasujeme prosím teraz. Test, len test. Bon, il y a 25 votants. Hlasujúcich je 25. Prvé hlasovanie sa týka opravného rozpočtu číslo 8, rok 2015. Pozmejúci návrh, prepačte ešte, bolo by vám problémov, keby sme mohli hlasovať e, o šiestich pozmenujúcich eh, návrhoch pána Ashforda a Blok eh, spoločne. Kto je za? Takže pozitívne hlasovanie k celku tých šiestich pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Ashford. Takže kto je, kto je rozhodnutý hlasovať za ne? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Sú zamietnuté. A teraz o celku opravného rozpočtu 8 hlasujeme menovite, prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijaté 22 hlasmi proti 2 hlasom a dvoja sa zdržali hlasovania. Teraz deviatka, mobilizácia nástroja flexibility pre e, zvládanie migračnej e, krízy. Tri pozmeňujúce návrhy pána Ashworta. Môžeme unblock hlasovať o nich troch. Všetkým to vyhovuje. Kto teda je za tieto tri pozmeňujúce návrhy? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Sú zamietnuté tieto pozmeňujúce návrhy. A teraz nástroj flexibility. E, ako celok hlasujeme e, nominálne. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 23 hlasmi proti dvom a dvom, ktorí sa zdržali hlasovania. Mobilizácia fondu Solidarity, bod číslo 10, aby sme uh, mali uh, prostriedky k dispozícii. Kladiem si otázku, či uh, sú tu vôbec pozmeňujúce návrhy. Nie, hlasujeme uh, menovite teraz elektronicky. Končím hlasovanie. 26 hlasov za, 1 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Pani Gatia Zabal, teraz je tu pred nami séria e, prevodov, transferov. A to k oddielu číslo 3. 31, 34. Prevody 31 až 38. E, eh, tenemos que votar cinco transferencias. Musíme hlasovať o piatich transferoch. Poprvé 31, aby sme posilnili rozpočtovú líniu Cosmes 8,8 miliónov eur. Po druhý transfer 33, e, odpoveď na krízu a na náhle krízy to je nástroj, ktorý umožní k udržaniu mieru a stability 10 miliónov eur, ďalší transfer 34, e, dohody ohľadne rybolovu s Liberiou a Mauretániou, to sú špecifické dohody o rybolove, lebo ani sme neurobili e, správy o týchto dohodách, ale už musíme urobiť transfer časti peňazí pred podpisom dohôd. A potom tu máme transfer 37, 1,3 milióna eur, to je ILDF, na príspevok neviem, to je vlastne na e, pomoc e, Baltickému, e, oblasti Baltického mora a transfer 38 1,4 miliónov eur na e, mechanizmus e, e rezolúcií, uznesení. To sú všetky e, návrhy a ja som za to, aby sme ich odsúhlasili. Keďže nám hlasujete pozitívne hlasovanie, ďakujeme za túto prezentáciu. Ste za to, aby sme hlasovali unblock o tých piatich prevodoch, ktoré nám tu boli naznačené. Nikto nie je proti, takže budeme hlasovať elektronicky. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijímajú sa 24 hlasmi, jeden sa zdržal, jeden bol proti. Teraz dám slovo pani kolegyni, ktorá e, nahrádza pani Holmajer. Pokiaľ ide o ostatné oddiely na rok 2015, je to pán Zdechovský. Ďakujem. Prepáčte, hovorí pán predsedajúci. Zastupujem Moniku Holmajer, ktorá e, musela odísť na zasadnutie e, výboru LIBE, kde je dôležitá rozpráva tým prevodom e, len toľko, že ide o prevody e, týkajúce sa výboru regionov. Monika e, viackrát o nich informovala. Nejde o nič mimoriadného. 6 prevodov, ktoré sa týkajú kapitoly číslo 1 otázky alebo veci, ktoré už e, predtým sme prislúbili prerokovať. A potom je tu ešte jeden prevod eh, v kapitole podľa článku 25, kde ide o finančnú reguláciu u Európskeho ombudsmana a potom jeden prevod týkajúci sa Európskej ekonomickej a sociálnej eh, komisie. Myslím, že by sme to mohli všetko schváliť unblock. Nie je tu nič, čo by bolo z môjho pohľadu kontroverzné, alebo čo by si zaslúžovalo, zaslúžovalo nejakú väčšiu rozpravu. Sí, grazie, presidente. Yo... Ďakujem, pán predseda. Ja mám jeden bod e, k tejto veci, najmä pokiaľ ide o výbor regionov. Chcel by som využiť prítomnosť predsedu, e, predsedničky výboru pre rozpočtovú kontrolu pani Gresle. Neviem, či ste informovaná o súčasnej situácii, e, ktorá stavia e, výbor regionov a bývalého finančného kontrolóra výboru regionov. Nebudem zachádzať do detajlov, ale Robert Majko je E, poverený kontrolou rozpočtu, on musí overovať správne používanie fondov výboru regiónov a už v roku 2000 e, upozorňoval na zlé praktiky, na podvodné riadenie fondov a žiadal zásah OLAFu. Toto správanie priviedlo viedlo by s tým násilným represáliám zo strany jeho nadriadených. Následne bol pozbavený funkcie a stratil svoj post. A to mu e, spôsobilo psychologickú újmu. V postupe rozpočtového absolutória 2013 výbor pre kontrolu rozpočtu hlasoval veľmi jednotne ustanovenie o mandáte výboru regiónov ohľadne rešpektovania rozsudkov administratívneho súdu EÚ v prospech tejto osoby. Výbor regiónov bol teda odsúdený. Posledné odsúdenie bolo v roku 2014. Náklady na, eh, súdne, kona, na súdne trovy asi 20 tisíc eur bude znášať výbor e, regionov, lebo výbor regionov prehral, ale výbor regionov odmieta rešpektovať eh, tento rozsudok súdneho dvora a zasiahol aj OLAF, ale vnútorné e, proces postupy sa ne, nezmenili, aby chránili ľudí, ktorí robia svoju prácu. Chcem teda požiadať rozpočtový výbor, aby nehlasoval za e, tieto peniaze pre e, výbor regionov, kým sa celá situácia e, nevyrieši. Ďakujem za toto oznámenie, ale my teraz nemôžeme pozmeniť e, náš program a my sa musíme vyjadriť ku každému z týchto transferov, tam je kolektívna zodpovednosť. E, ak budete proti tomuto transferu e, pre výbor regionov, tak ja by som bol rád, keby sme urobili výnimku. Pán Fan Reis. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že máte plne pravdu, ale ja nemám rád pochybnosti ohľadne otázok, ktoré môžu byť veľmi delikátne na základe vystúpenia, ktoré tu odnielo. A keďže si myslím, že nemáme problém, ak odložíme túto tému a keďže správodajca tu nemôže byť, pretože je na inej veľmi dôležitej schôdzi. Ja navrhujem, aby sme hlasovali všetko, okrem tejto veci, a na budúcej schôdzi budeme, e, si vyžiadame všetky informácie k tejto téme. Ja si myslím, že to bude dobrý e, postup, lebo my musíme takisto zachovať náš cieľ a síce najväčšiu možnú mieru transparentnosti. Ďakujem. Le, le, je, trouve votre suggestion excellente, monsieur le rapporteur général. Váš návrh je vynikajúci, pán hlavný spravodajca, ale ak nezahlasujeme dnes, tak tie prevody budú automatické. Bolo by teda lepšie, aby sme hlasovali teraz, aby sme sa postavili proti tým prevodom. Ak nebude hlasovanie, pravidlá hovoria. C'est un virement pour info ou pas celui-ci Oui, c'est Takže to sú prevody do fondu. Oui. Monsieur Fernandez. Si on... Pán uh, Fernandez. Ak by sme to mohli odročiť, túto tému, tak v poriadku, ak sa to nedá, hlasujme e, v prospech tie veci nie sú, nie sú prepojené, nesúvisia. Treba ale jednu vec ujasniť, to je potrebné. Otázka, ktorú e, predložil pán Zany, je to otázka veľmi dôležitá. Nie, je vylúčené na ňu neodpovedať. Vážený pán predseda, ja by som chcel potom tiež overiť, či otázka e, súvisí, či tie veci súvisia alebo nie keď e, veci predkladáme, máme byť, mali by sme byť seriózni. A tá otázka, ktorá sa tu položila, ak vôbec nesúvisí s prevodmi, otázka v tejto chvíli ne, ne, e, by nemala byť kladená, ale kladená inokedy. V tomto štádiu nemám informácie o tom, aby som vám mohol povedať, či súvisia alebo nie. Nemali by sme tu vstupovať do diskusie. Máme totiž čas veciam sa venovať Možno sme to mali urobiť predtým, ale takisto si myslím, že tie, tieto otázky možno e, riešiť i v ďalších e, výboroch, napríklad vo výbore KONT. Nechcem na novo otvárať diskusiu k tejto téme bez toho, že by spravodajca k tejto téme tu nebol. Nevidím tu naozaj prepoje, pre, pre, prepojenie. Ak budeme hlasovať, hlasujme v prospech a aktuálne môžeme odložiť Myslím si, že odročenie je zložité, nejde o gigantickú e, sumu, ide o vyjasnenie principiálnej otázky, ktorú položil pán, pán Zany. E, súhlasíte, pán e, Zani, aby to bolo v budúci, budúce zasadnutie nášho výboru? Súhlasíte? Dobre. To sú transfery. Môžu byť považované za prijaté, ak nie bez toho, aby bolo hlasovanie. Súhlasíme? Teraz prejdeme e, k transferom, prevodom, ktoré ale treba odhlasovať. A to sú e, prevody, ktorý, ku ktorým ste dali pozitívne, e, pozitívne odporúčanie, takže budeme hlasovať o Prvý je Európsky ekonomický a sociálny výbor, a to e, menovitým hlasovaním. Hlasujeme o ňom. Končím hlasovanie. Prijíma sa 22 hlasmi v prospech. Teraz hlasujeme o výbore regionov. Táto časť by mohla byť odročená. Tu môžeme. Oui, monsieur. Monsieur Depré. Monsieur Depré. Slovo má pán Depré ak by bolo možné tento bod odročiť, ja by som bol za to. A prečo? Už preto, pretože je to veľmi sporný e, bod. Sú tu ešte aj ďalšie veci podobné, ako sa podľa procedúry, o ktorej som hovoril, rozhodlo, že sa prispôsobí odmeňovanie 2,4% e, do budúceho roku a to budú dodatočné náklady pre všetky rozpočty e, inštitúcií, komisie, parlamentu a ďalšie na roky 2016 už pre 15. rok, ale e, e, v 2015 je to len od polovičky mája, pretože to ide od júla, ale pre rok 2016 ide o celý rok. My to tu chceme zhromaždiť rozpočtová správa týkajúca sa správ, e, budov takým spôsobom, aby sme od tejto rozpočtovej položky, položky od teraz e, v roku 2016 pratiť náklady budov a e, nájmy na základe prostriedkov, ktoré zostanú. Na základe týchto operácií by som chcel, aby sa to tu diskutovalo, pretože to nie je najmudrejšia technika v rámci našich predpisov. Takže žiadam o odročenie. Čo tu, pán Debre demonstrujete? Už tak to je e, taká kozmetická rozpočtová úprava. Týka sa to zhroma, e, spojenia. E, v roku 2015 zaplatiť e, e najmä 2016, zohľadniť zvýšenie pla, e, platov. Táto technika je nepriateľná. Mali by sme e, byť seriózni k našim verejným prostriedkom, e, mali by sme výjsť vzorom e, u inštitúcií, ktoré, same, ktoré, ktoré my sami riadíme. Súhlasíte s touto správou? Výborne. Takže tým pádom sme skončili Mm, túto časť, pretože nie sú žiadosti o prevody k budovám. Vrátime sa k našemu programu, menovite k správe e, e, Európskej investičnej banky. Slovo má pani e, Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Toto je poprvýkrát, čo rozpočtový výbor pripravuje stanovisko k výročnej správe Európskej investičnej banky a samozrejme to bude stanovisko v troch bodoch. V prvej časti som sa venovala plánu Juncker, pretože to je poprvýkrát, keď už môžeme hovoriť o Junckerovom pláne. Sú tam dve témy. Poprvé potreba veľmi bdieť nad e, tým, aby sa tá adicionalita splnila a po druhé chcem zdôrazniť potrebu spolupráce medzi e, Európskou investičnou bankou a národnými bankami. Po druhé, e, finančné nástroje, ktoré sú veľmi prepojené s činnosťami EIB. Na jednej strane sú tam informácie, medzi EIB e a komisiou ohľadne používania finančných nástrojov, ale chýba tam taká globálna perspektíva, ktorá by nám dala taký všeobecnejší obraz, ako je ten, ktorý máme momentálne k dispozícii a potrebujeme aj viac detajlov. Tie chýbajú v obidvoch častiach. A na druhej strane sme ešte požiadali, aby použila všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii na podporu účasti ďalších inštitúcií a ďalších bank eh, na týchto finančných nástrojoch. A tretia, eh, tretí bod tohto stanoviska sa týka externého vonkajšieho mandátu. Tam musíme veľmi detailne preskúmať plnenie mandátu a musíme si uvedomiť, že sa môže zaktivovať 3 miliardy eur, ktoré eh, budú k dispozícii počas E, strednodobej priebežnej revízie. A pokiaľ ide o politiku Európskej únie, je potrebné zdôrazniť potrebu, že všetky projekty, ktoré sú financované prostredníctvom EIB, musia byť v súlade s politikami a cieľmi EÚ. A tí, ktorí to nerobia, tak by nemali mať prístup k financovaniu zo strany EIB. To je stručne všetko z mojej strany. Merci. Y a-t-il des observations Ďakujem, sú nejaké pripomienky. Pán Taro. Merci, monsieur le président. Uh, very quickly. Ďakujem pekne, predseda. Len veľmi stručne hm, pár vecí, ktoré by skupina zelených, eh, alebo ktorým skupina zelených chce venovať pozornosť. Samozrejme, vítame spustenie Európskeho fondu pre strategické investície, ale a tiež treba vyzvať aj Európsku investičnú banku, aby e, zaistila licionalitu prostriedkov k prebiehajúcim programom a tradičným aktivitám EIB. Nás znepokojuje, že mnohé projekty, e, ktoré boli vybrané, by mali prí, prístup k financovaniu aj za normálnych podmienok a nepotrebujú e, požiadavku adicionality alebo dodatočnosti. No a my by sme chceli, aby EIB príjmala, príjmala viac rizik, aby posielala svoje mantry AAA a bolo veľmi dobré. mali by sme byť veľmi opatrní pri monitorovaní dodržiavania týchto kritérií. No a samozrejme, neustále treba opakovať, že EIB je taká transparentná, alebo dokonca netransparentná inštitúcia, takže treba eh, prikladať veľa väčší dôraz a sledovanie tomu, ako dámy a páni, ktorí tam pracujú, využívajú prostriedky. No a na záver, vzťahu k našej povinnosti kontrolovať implementáciu externého mandátu EIB, pred previerkou po čase platnosti. No a treba dávať pozor na to, aby tých dodatočných, dodatočné 3 miliardy eur, ako sa e, vydávajú a mohli by sme vyjadriť zá, záväzok, jasne monitorovať správy, ktoré by mali byť zverejnené, rátanie mandátu externých výdavkov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarant. Pán Vyšel má slovo, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som rád poďakoval e, e, Ajder za toto stanovisko, e, ktoré zohľadňuje názory našej politickej skupiny. No a samozrejme, po vstupe do platnosti Európskeho fondu pre strategické investície úloha IB je posilnená a myslím, že to veľmi dobre vyjadruje aj v stanovisku, ktoré pani eh, Gardia Zabal predložila tri veci, na ktoré by som chcel upozorniť, ktoré nie sú v protiklade k tomu, čo je uvedené v správe, ale k to, čo by sa dalo eh, použiť poprvé, úloha EIB vo financovaní malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky v Európe ešte stále majú problémy hľadať prístup k príslušnému financovaniu a zdrojom financovania. No a samozrejme Európska investičná banka môže byť súčasťou riešenia, môže zohrávať veľmi užitočnú úlohu No a preto myslím, že by sme mali vyzývať EIB, aby posilňovala finančné nástroje, e, ktoré sú zacielené a zamerané na malé stredné podniky. Ďalej externý mandát Európskej investičnej banky voči tak e, krajinám východného a južného susedstva EU e, Čelíme veľkým výzvam tak na východe, ako aj na juhu. No a ak máme zastaviť vlnu utečencov do Európy, treba zlepšiť podmienky života v krajinách pôvodu, no a myslím, že Európska investičná banka tam môže zohlávať eh, veľmi dôležitú úlohu pri zlepšení infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, investície do mestských oblastí, eh, do zdravotníckého systému, vzdelávania, zlepšovania. Situácia v krajinách pôvodu je dôležitá, eh, tam by môže pomôcť. No a po tretie, veľmi stručne, stále sledujeme veľké geografické rozdiely medzi členskými štátmi EÚ, čo sa týka prístupu k financiám EIB a myslím, že by sme mali e, sa pozornejšie zaoberať tým, ako môžeme e, predísť grafickým a sektorálnym rozdielom a kontrolovať alokácie EIB, sektorálne a geografické na no tomto Smer pôjdu aj pozmeňujúce návrhy EPP, čiže je to protiklade so správou, ktorá myslím, že je veľmi dobrá, ale um, len to doplňa pár prvkov k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, zdá sa, že nikto iný nepožiadal o slovo. No a e, lehota na pozmeňujúce návrhy 23. novembra 17.00. Hlasovať vo výbore sa bude 10. decembra. Výbor konta stanovisko 28. januára. No a táto, tejto správe sa na plenárnom hlas, eh, zasadnutí bude hlasovať a bude sa hovoriť v marci. No a teraz prejdeme a slovo dá, dostane Januš Lamadovské žera Depre eh, a pre ich správu procesu hm, DPH a národných eh, príjmoch alebo vlastných príjmoch a uvoľňovaní zdrojov. No a ako prvý vystúpi pán Levandovský. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne vám a všetkým ostatným, ktorí stoja za touto dohodou z rozpočtu 2000, rozpočtu 2016. No a my so Žirádom prekladáme technické pozmeňujúce návrhy k technickému nariadeniu o tom, ako mobilizovať vlastné zdroje. Ehm, dohodli sme sa na tom v roku 2014 nominálne. To má byť ehm, platné od roku 2016, ale retroaktívne ehm, je to platné od januára 2014. No už zmena tohto nariadenia ešte, potom to nariadenie bude ešte technickejšie, takmer automatické, čiže bez nejakých politických zásahov. a My podporujeme myšlienku aby to bolo automatickejšie, aby ten spôsob eh, spôsob bol automatickejší. V roku 2014 tie úpravy boli skutočne obrovské, čiže eh, počuli sme z roku 2014 podporujeme možnosť zmobilizovať o 1.12 viac na to, aby sme odstránili medzery v európskom rozpočte a ďalej, čo treba tiež podporiť, sú negatívne úrokové sadzby. No a jediný skutočný pozmeňujúci návrh je, že komisia e, by mala informovať nie len radu o tejto veci, ale aj Európsky parlament. Takže ja myslím, že toto je technická záležitosť a mali by sme ju podporiť jednoducho. Ďakujem veľmi pekne. Pán Deprez, nech sa páči. Iba veľmi stručne, pán predseda, plne súhlasím s tým, čo vynikajúco povedal môj kolega Levandovský. Chcem iba doložiť, že to, čo sme urobili, je dosť obmedzené, pretože tu ide o nariadenie rady po konzultácii Európskeho parlamentu a dvora auditorov, takže my sme tento text preskúmali Myslíme si, že ho treba podporiť e, s tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré sme navrhli. Výborne. Žiada e, si niekto vystúpiť? Nie. Chcem spresniť, že pozmeňujúce návrhy treba predložiť na neskôr 24.11. o 12. A v komisii budeme hlasovať 3. decembra a na druhej plenárke v decembri sa vyjadríme k tejto zmene nariadenia. A teraz vlastne je čas otvoriť vypočutie našich kolegov o vlastných zdrojoch. My sme požiadali, e, aby sa to odohralo za zatvorenými dverami, takže chcem požiadať hostí a prítomných z iných inštitúcií,